že dva, dvoch švedských novinárov z Etiópie uvoľnili, Johana Persona a Martia Šivíra, boli spolu s ostatnými oslobodení a v noci sa dostali na územie Švédska. Myslím, že pán Bild ešte má k tomu čo povedať. Pani, pani Bild, chceli by ste, pán, pani Otáz Bild, tomu niečo povedať? Ja vám chcem skutočne poďakovať za túto príležitosť. Je to obrovský deň pre Švédov a že Jurgen a Martin sú slobodní. Chceme poďakovať kolegyňam a kolegom za solidaritu, ktorú preukázali, pretože títo dvaja novinári boli oslobodení spolu s ostatnými z väzení Etiópie a mohli sa dnes ráno bezpečne vrátiť domov. Všetci dúfame, že sa všetci novinári, že sa podarí oslobodiť všetkých novinárov, ktorí sú tam vo väzeniach. Ďakujem vám. Point, an Ďalší bod je ďalšie oznámenie. Česi oznamujú, že pán Vojtech Mlináš nahradí pána Jiřího Havla od 23. júla vo funkcii poslanca. Tento nový poslanec, vítajte medzi nami a budeme sa správať podľa náležitých procedurálnych postupov a